ak cítia svoju zodpovednosť voči svojim spoluobčanom. Ďakujem. E, pán Pospišil, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja veľmi podporujem tento návrh, pretože som presvedčený, že je potrebné rozširovať informovanosť o európskych hodnotách z vlastnej skúsenosti z Českej republiky viem, že dôraz na vzdelávanie a na povedomie o Európskej únii, že to je veľmi dôležité. Veľa mladých ľudí jednoducho nemá informácie o tom, čo Európska únia prináša a potom pod vplyvom rôznych dezinformačných kampaní jednoducho nevnímajú Európsku úniu ako voľné, dobrovoľné združenie krajín, ktoré vyznávajú eh, hodnoty slobody, demokracie a ľudských práv. A práve túto časť programu považujem subjektívne za veľmi dôležitú. Ja eh, chodím po školách v rámci svojej činnosti a veľmi často som smutný, keď vidím nevedomosť mladých ľudí ohľadom toho, čo Európska únia vlastne predstavuje. Vítam teda aj navýšenie prostriedkov na tento program a považujem tento program za veľmi dôležitý a prospešný. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem pán kolega. A teraz e, postup Catch the Eye. V mene e, komisie, prosím, máte slovo pani komisárka Jorová. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, dámy a páni. Táto diskusia e, poukazuje na význam hodnot a práv, práva hodnot a takisto poukazuje na dôležitosť budúcnosti tohto programu práv a hodnot, tak ako to prezentuje komisia. Počuli sme rôzne interpretácie slova rovnosť a priznám sa, že eh, vo svojej pozícii komisárky zodpovednej za základné práva eh, v Európe eh, som na začiatku svojho funkčného obdobia samozrejme Ehm, si uvedomila, že treba podporovať jednotnosť, e, rovnosť, e, rovnosť, e, o ktorú som sa snažila celý život. Tak ako to hovorila aj pani Šojdrová v tomto zmysle. Ehm, ja som žila v spoločnosti, kde, sem, kde sme nevideli ľudí na koliečkových kreslách, kde sme nevideli duševne postihnutých ľudí, jednoducho boli skovaní boli jednoducho niekde e, odložení, aby ich nebolo vidieť, lebo nepredstavoval ideál socialistického človeka. A preto som si musela aj sama sebe objasniť, aj svojim kolegom, e, v akom zmysle hovoríme o rovnosti, že je to e, voči zákonu, že ide o princíp, že všetci máme tie isté práva a povinnosti a že máme aj povinnosť chrániť slabších v zmysle boja proti akémukoľvek druhu diskriminácie. Zároveň e, považujem za veľmi dôležité, aby sme podporovali diverzitu, pluralitu, dialog, aktívne občianstvo. Čo mám na mysli dialogom? Viete, že som zodpovedá aj za rodovú rovnosť a za program rodovej rovnosti. Bojovala som za e, ratifikáciu istambulského dohovoru a e, církve to veľmi odmietajú. Ja som vyzvala církve na dialog, chcela som počuť ich argumenty. Myslím, že aj toto je naša povinnosť, vypočuť si iné názory. Nevidím tu však Nevidím tu nikoho, kto by chcel využiť tieto fondy na umlčanie niekoho, kto má iný názor. Áno, máme určité obmedzenia, pokiaľ ide o slobodu slova. Mohli by ste povedať, že niektorých ľudí umlčujeme. Áno, vždy budem bojovať za umlčanie takých, eh, ktorí chcú eh, šíriť násilie a zabíjanie iných, a najmä keď je to eh, zrejme jasné na internete, sociálnych médiách. A preto tlačíme na digitálne firmy, aby vymazávali nenávisné prejavy, ktoré zodpovedajú tejto definícii, kde je potenciál e, vzbudiť e, násilie v skutočnom e, živote. Nikdy nebudem obhajovať slobodu slova pre ľudí, ktorí vyzývajú na zabíjanie a preto potrebujeme podporovať občianskú spoločnosť a dialog, aby ľudia sami definovali, čo je ešte v poriadku a čo už by sa nemalo tolerovať. Nemali by to, nemali by to byť len politici, kto toto definuje. Potrebujeme aktívnu spoločnosť a preto som rada, že máme tento program, ktorý verím, že bude využitý ako program inteligentného financovania na rozumné, dobré projekty, ktorý pomôže spoločnosti zvýši toleranciu a vzájomné porozumenie, dialog v rámci diverzity a plurality a obávam sa, že budeme musieť hľadať aj iné spôsoby, ako dosiahnuť rozkvet spoločnosti a demokracie a podobe dialógu medzi ľuďmi. Hovorím tu o IKT. Internet je samozrejme fantastický na rozvoj demokracie a dialógu. Ja vždy budem podporovať rozvoj technológií v prospech spoločnosti. Ale ako všetci vieme, toto je sféra, ktorá sa aj zneužíva na e, E, na to, aby sa vzbudzala nenávisť, aby sa viedli útoky proti ľuďom. Na konci januára dostanem správu od spoločnosti e, IKT, ktoré má kde budem práve mať e, informácie ohľadom tzv. mapy nenávisti v Európskej únii. je tam vlastne celý zoznam tých obvyklých cieľov. Minority, menšiny, ale aj e, církve, ľudia, ktorí otvorene dávajú najavo svoju vieru, vrátane e, kresťanov, sú tam e, gejovia a lesbičky, sú tam žurnalisti, politici, v niektorých krajinách sú tam aj sudcovia. A domnievam sa, že toto je tiež jeden z dôvodov, prečo musíme každý deň Eh, spomenúť na mená ako Joe Cox, Pavel Adamovič, Daphne Caruana Galícia, Jan Kuciak a toľko ďalších. Koľko ďalších sa stane eh, obeťami tohto narastajúc, tejto narastajúcej nenávisti. Obávam sa, že ak to nesastavíme, tak to pôjde ďalej a ďalej. Takže ako tejto novej situácii čeliť. Hovorili sme o financovaní. Som presvedčená, že ak sa nám podarí podporiť e, tú myšlienku, tú predstavu digitálneho textu, tak by sme mali použiť e, časť týchto peňazí na vzdelávanie, nie propagandu, na vzdelávanie, objektívne informovanie o našej histórii, investovať, mali by sme to investovať do práce s mladou generáciou, aby vedeli uplatňovať kritické myslenie, aby vedeli pracovať s informáciami. A som si istá, že ak budeme podporovať technológie na jednej strane, tak na druhej strane musíme e, samozrejme e, využívať ich prínos. A možno aj ten digitálny text e, v budúcnosti, ktorý by mohol byť samozrejme e, ešte lepším nástrojom na šírenie hodnot, o ktorých hovoríme a myslím, že jednoducho takto to musí ďalej postupovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, má slovo spravodajkyňa pani Valero. Dve minúty, prosím. Ďakujem veľmi pekne. A začnem poďak poďakovaním všetkým, e, ktorí sa vyjadrili v tejto diskusii. E, všetkým, ktorí súhlasia, aj tým, ktorí nesúhlasia, ďakujem aj komisii za vynikajúcu spoluprácu počas dlhej doby, keď sme spoločne pracovali na tomto e, programe, keď sme hľadali riešenia rôznych problémov a som rada, že pani komisárka povedala, že potrebujeme e, ďalšie zdroje, hoci potom povedala, že e, aj s menším objemom sa dá urobiť e, veľa. My chceme navýšiť tie finančné zdroje, aby sa ten aktuálny program nezredukoval. Potrebujeme primerané zdroje na nový pilier, ktorý sa týka práv a hodnot, A to súvisí najmä s článkom 2. Keď e, sa snažíme robiť všetko v rámci jedného programu a jedného piliera, tak bohužiaľ ten program nemôže byť až tak efektívny, ako by mohol byť. Takže potrebujeme finančné zdroje a potrebujeme nový e, pilier, e, osobitný pilier. A pokiaľ ide o finančné zdroje, hovorí sa o možnosti e, povedzme skrátiť financovanie v niektorých smeroch alebo hľadať iné zdroje financovania. A keď hovoríme o hodnotách, e, sociálnych e, otázkach a tak ďalej, je vždy ťažké nájsť ďalšie fondy. E, je ťažké presvedčiť členské štáty, aby poskytli ďalšie fondy. A často samozrejme nie sme pripravení investovať do toho, čo je e, súčasťou európskej bezpečnosti, vnútornej bezpečnosti a tam patria aj práva a hodnoty. To je zvláštne, veď tieto prostriedky potrebujeme na konkrétne programy aj na ten nový pilier. Takže toto je moje jasné posolstvo, ktoré chcem e, smerovať e, na pani komisárku a dúfam, že aj v rámci trialógu sa to prejaví. Mnohí sa domnievajú, že nebude ťažké v niektorých sektoroch e, dosiahnuť e, dohodu, ale aj tak sú tu isté otázky, ktoré predstavujú v podstate akúsi kvadratúru kruhu. Ďakujem. A pani poslankyňa je spravodajkyňa a nie je teda veľmi zdvorilé takto je brať slovo. Ďakujem vám. A, takže hlasovanie bude zajtra. O alcuni annunci da fare. Il primo riguarda un cambio di... No, máme ešte pár oznámení. Eh, eh, zmena, eh, zmena frakcie pán Mark Ugan odchádza z EFDD a od 17. januára bude bez príslušnosti politickej skupiny. ďalšie oznámení súvisí so sociálnymi demokratmi, niekoľko vymenil a výborov. Tieto sú uvedené v zápisnici na tohto zasadnutia, ak nie sú žiadne ďalšie pripomienky, tak tieto zmeny budú považované za prijaté. No a teraz podľa programu eh, nasleduje správa pani Harms, program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky. Slovo dostáva pani spravodajkyňa, pani Rebeka Harms na 5 minút. Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, mi spravodajcová, pani komisárka. Ja by som uh, rada tiež pozdravila občanov Litvy, hlavne tých, ktorí žijú v obci Ižiginása, počas mojich eh, návštev vo Vyžiginasa a počas návštev atomovej elektrárne Ignalína, ktoré som, eh, ktoré som zúčastnil v posledných rokoch, tak som si uvedomila, aké ťažké rozhodnutie to bolo eh, o vyradení z prevádzky a to odporúčanie Európskej únie o vyradení z prevádzky v predstupových rokovaniach s Litvou, aby to podporili. No ja však musím povedať, že dodnes toto odporúčanie považujem za správne, pretože eh, tie bezpečnostné nedostatky, ktoré majú tieto reaktory ruského typu, tie sa inak ako vyradenie z prevádzky nedali odstrániť. A takže podľa mňa a eh, toto rozhodnutie bolo správne a správne bolo aj to, že predčasné vyradenie z prevádzky, ktoré bolo spustené na nátlak Bruselu, že toto bolo spojené s, s záväzkom Európskej únie, aby e, e, tie najväčšie náklady nemusela znášať malá krajina Litva, a e, aby tieto reaktory, ktoré boli vybudované na tlak, na tlak Ruska, ktoré vybudovalo na obsadenom území. Dnes hovoríme o spolahlivosti prísľubu Európskej únie, že sa bude podielať na znášení nákladov. A som rada, že väčšina Európskeho parlamentu podporila môj návrh. Tie pôvodne navrhovanú sumu v rámci nasledujúceho VFR 7-ročného eh, plánu rozpočtu EÚ, aby to neostalo na tej úrovni, ako sa navrhovalo, ale aby to bolo navýšené na 780 miliónov. Týmto eh, financovaním sa má zaistiť, eh, že v roku 2026 alebo v roku 2027 možno eh, začne stavka bloku 1 alebo bloku 2 oboch reaktorov. Dôležité na našom dnešnom rozhodnutí, o ktorom budeme zajtra hlasovať, je aj to, že vzťah medzi vlastným podielom Litvy a podielom mm, Európskej únie, že to má byť zakotvené na tej úrovni, na akej to je aj dnes. Riadenie odstávky vydali podľa môjho, podľa môjho úsudku a pravidelne som navštevovala toto zariadenie je v veľmi dobrých rukách. Predpoklad na zodpovedný postup s rizikami tejto odstávky, ale tiež na transparentné zaobchádzanie s financovaním e, sú skutočne zaistené. Litva sa momentálne v referende v referende rozhodla o zrušení využívania atomovej energie. Aj to by nám malo byť jasné, a ja myslím, že to netreba len uznať, ale že rozhodnutia, ktoré dnes máme o Ignaline a aj odstavke, treba pre, spojiť s dôsledným angažovanosti proti eh, budovaniu atomovej elektrárne Ostravice na území Bieloruska takmer na dohľad z Vilniusu sa tam realizuje veľmi riziková stavba atomovej elektrárne. Európsky, Európska zaťažová skúška túto elektrárne ukázala riziká, o ktorých ani nevieme, ako um, by sa mali dať zvládnuť. Treba doplniť a vylepšiť um, zariť niektoré uh, malo odolávať odolávať zemetrasenia v regióne, tak zlepšenia na tomto zariadení si vôbec nedajú ani urobiť. No a preto ja žiadam tiež o spolahlivosť voči obrane bezpečnostných záujmov a ich rizík Litvy voči Bielorusku. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene komisie dostáva slovo pani komisárka Jourová. Nech sa páči, pani komisárka, máte slovo, vážený pán predseda, poslankyne, poslanci, ďakujem spravodajkyne pani Harms za jej úvodné slova a výboru ITRE za jeho správu, ktorá bola prijatá 21. novembra. Komisia je veľmi vďačná za dnešnú rozpravu a víta hlasovanie o našich správach o vyradení z prevádzky. Dovolte mi povedať pár slov k tým najdôležitejším bodom bezpečnosť európskych občanov eh, má najvyššiu prioritu a dôležitosť pre nás. A príspevky poslancov Európskeho parlamentu ukazujú, eh, že sa držíte týchto princípov. Vyžaduje si to aplikáciu najvyšších bezpečnostných štandardov transparentnosti, a rizika nákladov, ako aj okamžité vyradenie z prevádzky jadrových eh, vecí, aby sme túto záťaž neprenášali ďalšie reakcie. Program Ignalina eh, prispieva eh, k zníženiu úrovne radiologických eh, ohrození všeobecnej bezpečnosti, keďže palivo sa teraz viesť z reaktoru a uskladní sa v suchom sklade. No a dosiahol sa pokrok tiež pri odstavovaní veľkých zariadení a spracovaní radioaktívneho odpadu. To by nebolo možné eh, bez dlhodobej finančnej podpory Európskej eh, eh, únie, ktorá začala už v roku 2001. A v predstupovej fáze v Litve. V tejto dobe Európska únia žiadala od Litvy, aby stavila svoju jedinú atomovú elektráreň, eh, väčší model elektrárne v, v, v Černobyle. Eh, financovanie odstávky Ignaliny je otázka solidarity eh, s Litvou a komisia tento princíp je dodržiavate. No a koncom roka 2020 Európska únia poskytne takmer 100 miliónov R finančnej pomoci. No a komisia navrhuje ďalej poskytovať hodnú podporu v budúcnosti. E, na základe detálnych plánov odstavky Ignaliny komisia, e, že že začať e, byť odstavované jadro reaktora, no a podľa dvora auditorov no, to stanovuje maximálnu úroveň kofinancovania zo strany EÚ, čo vyšší transparentnosť projektu. Tento projekt je prvým svojho druhu, prvou snahou eh, prezidentnej škály, rozsahu a bude si to vyžadovať eh, spoluprácu s najväčšími špecialistami. No a s ohľadom na vysokú prioritu financovania týchto aktivít eh, Tvorí to know-how a skúsenosti, z ktorých budú profitovať aj iné projekty v EÚ a budú viesť e, zvýšenej úrovni bezpečnosti v EÚ. Je to vzdielanie našich vedomostí a solidarite, e, ktorá predstavuje najväčšiu pridanú hodnotu EÚ pre jej občanov. Ďakujem pekne, pán predseda a poslanky poslanci. Ďakujem pekne, pani komisárka. No a začíname teraz vystúpenie rečníkov mene politických skupín. E, v mene EPP dostáva slovo pán Langen. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel na úvod poďakovať a spravodajkyni. E, my sme viedli e, veľké spory o financovanie. Na záver sme sa dohodli, podporili to Litva. Pomoc podporuje, to je úplne jasné. Museli sa zaviazať, že obe elektrárne odstavia. Komisárka hovorila, že už bolo uvoľnené viac ako miliarda eur, teraz ide o ďalších viac ako 700 miliónov eur. No a e, dvora auditorov odhaduje ďalšie náklady na tiež viac ako 1 miliardu. Takže Európska únia musí poskytnúť pomoc o veľmi vysokej Líške samozrejme Litve pomôžeme. Zaviezali sme sa k tomu Európska únia. Ale, pani komisárka, musím pokarhať komisia. Komisia navrhla pre 500 miliónov, 250, 525 miliónov. Uh, si žiadali ako 700 miliónov. My nakoniec sme sa dohodli na, na tom, čo žiadali, uh, žiada Litva, pretože komisia nedokázala uh, predložiť uh, dobrú čiastku. No a e, s ministrom energetiky e, Litvy, komisárom Oettingerom, spravodajkňou e, a ja sme sa dohodli a až do hlasovania v parlamente mal byť vypracovaný kompromis, zatiaľ vypracovaný nebol a preto správu s podporím, ale zostáva tu stále veľa otvorených otázok. Ďakujem pekne a teraz v mene skupiny socialistov a demokratov Dostáva slovo pán Kurumbašev na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem eh, poznamenať, eh, že eh, návrh zohľadňuje 86 potrebného financovania. Chcem vyjadriť svoju vďaku pani eh, Harms, eh, pánovi Langemu. Spolupracovali sme hm, tak eh, na prípade Litvy, ako aj Slovenská spoločná výskumná vedeckého centra Európskej únie. Chcel by som zdôrazniť návrh tohto e, spoločného centra, e, ktorého úlohou je sprostredkovať poznatky o vyraďovaní jadrových e, elektrární chcem vyjadriť aj obavy občanov týchto krajín v Litve, v Bulharsku, aj na Slovensku. Chceli by sme požiadať komisiu, aby e, e, vzali na zreteľ túto vysokú čiastku 780 miliónov. To skutočne nemôžu byť v tom žiadne kompromisy robené. Ďakujem e, pekne. E, sú e, štyria litovskí kolegovia, ktorí sa hlásili o slova. Teraz pán Tomáševský z EKR. Pán predseda, dnes diskutujeme o nariadení rady, ktorým sa stanovuje program e, pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne. E, táto pomoc pre Litvu je dôležitá, keď e, chceme E, dodržiavať všetky bezpečnostné normy. Je to e, veľmi dôležité, pokiaľ ide drovú bezpečnosť, najmä vzhľadom na technické charakteristiky reaktora. Sú tu dva e, rovnaké reaktory sovietského typu ako v Černobyle tento program vyraďovania komisie. Teraz hovoríme o z e, odstránení, e, e, stránení ochranného plášťa čo navyšuje celkové náklady. Ak by sa opustilo to finančnej pomoci, hrozila by to bezpečnosť jadrovú. Litva nedokáže tieto E, toto vyraďovanie financovať. E, sama sú tam aj ďalšie e, náklady spojené s vyraďovaním tohto zariadenia. Pôjde aj vplyvy na platy ľudí. Mm, Komisia podporuje Litvu pri e, e, programe vyraďovania elektrárne a preto máme e, toto špecifické financovanie. Ďakujem pekne. A teraz pán Rob za zelených. Ďakujem pekne, pán predseda. Milí kolegovia, chcel by som sa poďakovať kolegyni Rebeke Harms, Eh, veľmi sa teším, eh, že eh, správa v radovi druhej elektrárne Ignaline bola pridelená práve jej, pretože ona je jedna z najpodkutejších v tejto tejto oblasti. ITRE nepodporil tento návrh, čo mi je ľúto. Ak by sa tento program nepodporil, potom by to e, znamenalo pre Litvu zvýšené náklady. Už teraz to spolufinancovanie je veľkou finančnou záťažou pre moju krajinu. E, teším sa, že bola podporená myšlienka e, viac než 200 miliónov naviac poskytnúť, než bola pôvodná ponuka zo strany komisie treba e, sa e, zamerať na e, podrobné posúdenia zo strany medzinárodných odborníkov. V súvislosti s týmto vzniknú aj demografické a sociálne problémy. Bol som starostom Ignaliny dlhú dobu a teším sa, že sa tu spomína aj záväzok Litvy riešiť problematiku nezamestnanosti. Ve verejných služieb v tejto oblasti, pretože to je veľmi problematické. Chcem tiež upriamiť pozornosť kolegov na skutočnosť, že hlasovanie, ktoré sa bude konať zajtra, je signálom dôvery e, v e, dôvery e, občanov v Európsku úniu. Ďakujem pekne. Teraz na slovo Goga na minútu a pol. Ďakujem pekne. Ďakujem Spera e, a a celému e, týmu za odvedenú e, prácu. Ďakujem, že dospeli k záveru navýšenia finančných prostriedkov na vyraďovanie, keď komisia chcela prostriedky znížiť Litve Eh, je tá najvyššia eh, miera spolu financovať Ja dúfam, že to bude eh, komisia zohľadňovať, pretože tam ide naozaj o redaktore a ktor rovnakého typu ako v Černobyle. Takže dúfam, že tie problémy sa vyriešia. Ľudia to aj očakávajú. Budú mať určite problémy pri vyradení. Uh, No, očakávam od e, komisie, že nás tu podporí, takže mm, mm, všetko dobre, veľa šťastia a prosím, podporte nás. Ďakujem, pán kolega a, a, a teraz má slovo kolega Balčitis na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som rád e, sa srdečne poďakoval pani spravodajkyni Rebecca Harms a kolegovi eh, Petrovi Kolembašovi tieňovému spravodajcovi. Tiež chcem poďakovať eh, kolegom z iných politických skupín, ktorí pochopili situáciu eh, v Litve a potvorili, podporili nás v tejto komplikovanej problematike vyraďovania jadrovej elektrárne. No, zradili to na program do nadchádzajúceho viadočného finančného rámca. Je to zaťaž pre celú Európsku úniu úniu, ktorú ale musíme značiť, pretože sme zodpovední za e, bezpečnosť e, našich občanov. E, Litovskí občania dôverujú Európskej únii a sú tam určité záväzky v protokole 4 v referende. Európska komisia, keď sa rozhodla Eh, keby sa rozhodla eh, mm, eh, zmenšiť mieru financovania. Išlo by to proti tomu, čo bolo pri SLUBN. Podporujeme myšlienku navýšiť financovanie pri jedno, z, naj, jednu z najväčších globálnych jadrových elektrární. Ďakujem pekne. teraz pán Uričev na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani komisárka, milí kolegovia, vítam um, nariadenie a vítam tiež dobré pozmeňovacie návrhy, eh, ktoré boli predložené, ktoré predložila pani eh, Harms za podporu eh, pre vyraďovanie jadrovej elektrárne i Genalina. 780 miliónov pre nadchádzajúce obdobie sú adekvátnym finančným príspevkom pre nadchádzajúce obdobie a bude možné dosiahnuť e, reálne e, konečné e, termíny. Nesmieme dovoliť, aby tie aktivity nepokračovali, lebo je to veľmi komplikované komplikovaná procedúra dekontaminácie a, a vyraďovania. To by predstavovalo ekologické nebezpečenstvo. Vyššie miera spolufinancovania e, by viedla k lepšiemu využitiu finančných prostriedkov. Podporujem aktuálne Eh, aktuálny pomer medzi financovaním a spolufinancovaním 86 ku 14. Eh, eh, Zvýšenie miery podielu financovania zo strany Litvy by bolo problémom pre e, e, štátny rozpočet a narušilo by obraz Európskej únie v očiach litovských občanov. Ďakujem pekne kolegovia, teraz pani Geresle. E, Výbor pre kontrolu rozpočtu navštívil všetky tri jadrové elektrárne a zaoberal sa vyraďovaním naposledy Ignaline v júli 2018. Bola som tam dvakrát. Chápem, že všetci kolegovia z dotknutých krajín majú veľký záujem na finančných prostriedkoch pre vyraďovanie. Pani komisárka eh, veľmi ľahko aké si to urobila komisia. Nepovažujem to za dobre. V 2009 bola medzinárodná štruktúra realizovateľnosti podľa medzinárodných pravidel, potom čo boli e, vyberaté palivové články z jadrových reaktorov v 2010 e, na tlak litovských e, orgánov a so súhlasom komisie to bolo dané EPP EPP a tým pádom sa to skončilo. Môžem len povedať, že Ignalina na 10 ročia, staročia zostane nukleárnym tánovišťom, tam e, sa mali alternatívne riešenia e, uplatniť na miesto plánu zelenej luky, ktorá nikomu ne e, bude vyhovovať. Ďakujem pekne. Keď the pán pospíšil, ako prvý. Ďakujem, pán predseda. Celú kauzu som si preštudovala, som presvedčený o tom, že požiadavky Litvy sú oprávnené, že by sme mali zachovať pomer financovania 14 zo strany Litvy. Ak by sme tento pomer menili, eh, mohlo by to vyvolať v celom regióne a v krajine negatívny obraz o Európskej únii. A to si nemôžeme dovoliť. Vnímam, ako v postkomunistických štátoch je Európska únia často vnímaná v poslednej dobe negatívne a ten politický rozmer v kauze je dôležitejší než to, či dáme 200 miliónov mal eh, menej. Takže takto to vnímať a prosíme, aby aj teda v Litve naďalej eh, bolo vnímané, že si stojíme za eh, svojimi záväzkami a že Európska únia nemení za chodu pravidlá pri vyraďovaní tejto elektrárne. Ďakujem pekne, kolega Marias, na minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Áno, je veľmi dôležité, aby jadrová elektrána Ingalina bola e, vyradená z prevádzky. Ide tu o staré reaktory černobylského typu. A to sa týka aj Slovenska. A podobný prístup sa uplatnil aj v Kozloduji v Bulharsku. Som rád, že ukladanie radioaktívneho materiálu bude v Bulharsku, ale tento radioaktívny materiál je výsledkom e, vyradenia z prevádzky v Litve. Ten, ktorý bude teda výsledkom toho e, vyradenia z prevádzky v Litve, kde sa e, uloží v Skopie a, a, alebo niekde inde, je dôležité, aby sme vedeli, kde sa ten radioaktívny odpad bude skladovať. Takže je to nebezpečné. Aj napríklad e, v Turecku máme podobnú situáciu, v Nakuju. A, a Európska únia musí takisto prispieť aj k vyradeniu z prevádzky tejto jadrovej elektrárne v Turecku. Pani Jorová, E, ďakujem, pán predsedajúci, dámy a páni. Ďakujem vám za pripomienky. Od roku 2001 Európska únia e, systematicky e, prispieva k vyradeniu z prevádzky v prípade elektrárne Ignalina, tak ako to bolo stanovené v prístupovej dohode s Litvou. Plán vyradenia z prevádzky bol vytvorený Litvou a schválený komisiou a je naplánovaný do 2038 všetky e, existujúce zariadenia budú do tej doby e, odstránené a takisto aj radioaktívny odpad. Na základe tohto programu návrh komisie e, pokrýva všetky tie kroky, ktoré by mali začať do roku 2027 Samozrejme, pokiaľ ide o navýšenie rozpočtu, nemôžem vám nič slúbiť, nemám tú moc to urobiť, ale budem o tom eh, horokovať s kolegami a budem vás informovať o výsledku tejto a budem ich informovať o výsledku tejto eh, diskusie. A Samozrejme, budeme sa v rámci viacročného finančného rámca tom na to vyčleniť e, maximum. Ďakujem, ďakujem pani komisárka. A teraz má e, slovo pani spravodajkynia Rebeka Harms. Možno ešte doplním jednu vetu e, k tomu, čo povedala pani Gresle. No. Alternatívou čo najrychlejšie obnoviť zelenú lúku možno existujú alternatívy, ale ak v Nemecku sa propaguje eh, zbúranie alebo rozmontovanie a, eh, a je ťažké potom obhajovať odklad v iných krajinách. A myslím, že na odstávku a demontáž existujú dobré dôvody. No, tak ho povedal Langen. A to taká svojvoľná zmena stratégie, čo sa týka financovania v aktuálnej debate zo strany komisie. No a je jasné, že táto téma je aj otázkou skutočnej spolahlivosti a dôvery medzi Litvou a Európskou komisiou a ja túto výzvu obraciam nielen na vás, pretože nebude to len sama komisia, ale aj rada voči Litve musí uh, tú dôverhodnosť rady, ktorú musí preukázať voči Litve. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujem vám. Takže diskusia je ukončená a hlasovanie bude zajtra. Informujem vás, že e, pokračovanie zasadnutia bude e, zajtra od 19 e, od 9. hodiny a mm, program rokovania je k dispozícii na webových stránkach Európskeho parlamentu. Týmto končím, odročujem rokovanie. Ďakujem, Bono. Dobrý večer.